dámy, vážení páni, mám ďalšie smutné oznámenie. 19. decembra umrel náš kolega Filip Bradburn vo veku 63 rokov po ťažkej chorobe. Kolega Bradburn bol 99. poslancom Európskeho parlamentu a všetci, ktorí ste ho poznali, určite môžete podporiť potvrdiť, že s hrdosťou zastupoval eh, eh, West Midland svoj región v mene Európskeho parlamentu e, som jeho príbuzným vyjadril našu sústrasť a ešte raz to chcem e, tu oficiálne urobiť, nezabudneme na neho. 26. decembra minulého roku e, umrel aj Leo Tindemans vo veku 92 rokov doma v blízkosti Antwerp Eh, má za sebou pohnutý eh, život. Eh, Nacisti ho ako mladého chlapca prinútili k úteku a celý život pracoval mm, za mier v Európe. Bol zástupcom holandského belgického kráľovstva v prvých voľbách do Európskeho parlamentu pán Tindeman bol zvolený takou väčšinou, že e, svojho času ho e, médiá zvolili za pána Európy, mesta e, Európa. Myslím si, že oprávnenie e, jeho e, rodine sme v mene Európskeho parlamentu vyjadrili našu úprimnú sústrasť. Budeme si pána Tindemana určite vždy vážiť a poprosím vás, keby ste vstali a vyjadrili takú úctu našim dvom zosnulým kolegom.